La séance est reprise. Dobrý deň, budeme pokračovať. Pán Gérard Depres, spravodajca, bude hovoriť o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov. Pán spravodajca. Merci, Ďakujem. Ja vás poprosím o jednu láskavosť. Keďže e, sú tu dve súvisiace správy a táto moja správa je veľmi citlivou témou. Chcem dať možnosť niektorým kolegom, aby sa pridali. Možno tomu môžeme odložiť a začneme teda tým Eurodakom, lebo to je oveľa menej citlivá téma. Ďakujem. Je to druhá správa z mojej strany o Eurodoku. Pripomínam tým poslancom, ktorí nepoznajú túto tému, zaoberá sa tým výbor LIBE. Eurodac je centralizovaný informačný systém, ktorého cieľom je e, príjmať otlačky prstov, ktoré boli odobraté najprv žiadateľom o azyl, ktorí teda prekročili hranicu, aby podali žiadosť o azyl, potom osobám, ktoré nelegálne prekročia hranicu. To už je schválené, to je aký, to platí a prepracovanie tam zahrňa teraz aj osoby, ktoré sa tu zdržiavajú nelegálne a ktoré poriadkové zložky identifikovali vnútri členského štátu, nie pri okamihu prekročenia hranice, ale aj e, už počas nelegálneho pobytu v jednom z členských štátov. Cieľom tohto návrhu je rozšíriť e, teda toto na tú kategóriu osob, ktorú som práve spomenul. Pokiaľ ide o právomoc výboru pre rozpočet, beriem na vedomie, že odhadované náklady opatrenia sú približne 30 miliónov eur e, na 4 roky. Je to primeraná suma, ale mám niekoľko pripomienok, ktoré sa nachádzajú v pozmeňovacích návrhoch. Táto suma môže byť odôvodnená iba a môže byť účinná iba, ak sa urobia určité zmeny v samotnom právnom akte a ja navrhujem určité návrhy, ktoré majú aj rozpočtové dôsledky a to je dôvod, prečo o tom hovorím e, v pozmeňovacích návrhoch a tu. Poprvé, navrhujem, aby sme zosúladili počet e, digitálnych otlačkov prstov, ktoré odteraz sa budú odoberať a systém, ktorý sa bude uplatňovať. Nový systém, vstup-výstup, entry-exit systém, ktorý sa teraz zavádza <clears throat> pokiaľ ide o EES systém, tam sa budú odoberať štyri otlačky prstov a e, fotografia tváre takisto sa odoberá. No a teraz v návrhu Eurodac to máme tak, že sa budú, bude odoberať 10 otlačkov prstov a fotografia tváre. A ja tu nevidím dôvod, prečo by sme mali odoberať 10 e, otlačkov prstov, keby stačili 4. Takže vo všeobecnosti Eh, by sme mali navrhnúť, aby to boli štyri otlačky prstov, aby sme to zharmonizovali so systémom entry-exit. A to sa eh, vzťahuje na ľudí na každú ruku. A, áno, ale na to stačia štyri otlačky prstov a môžete tú osobu nájsť. Takže ja navrhujem to, tú takúto harmonizáciu. No a ešte jedna vec. E, je tu jedna vec, ktorá v súčasnom prepracovaní nie je jasne identifikovaná. Je potrebné robiť automatickú výmenu informácií medzi systémom EES, ktorý sa teraz zavádza. E, k tomu je iný, iný návrh komisie, iný návrh nariadenia a e, systémom Eurodac. Myslím, že som povedal všetko, čo je podstatné. Toto sú teda najdôležitejšie pozmeňovacie návrhy. Zosúľadiť počet otlačkov prstov, e, interoperabilita systémov, aby sme sa vyhli zvýšeným nákladom a tak ďalej. Ak máte informačný systém, ktorý nie je interoperabilný s inými prvkami, tak potom jeho užitočnosť a efektívnosť sa znižuje. Takže vo všeobecnosti, pán predseda, toto sú tie zmeny, ktoré navrhujem ja. Ďakujem, pán spravodajca. Teraz výmena názorov. Pani Šulin, nech sa páči. E, sicer chvála za besedo, sa Ďakujem veľmi pekne za slovo a ospravedlňujem sa. Ja som sa prihlásila k prvému bodu, ale to poradie už sa zmenilo, takže ďakujem a rada by som povedala niečo k tomu. Merci, y a-t-il d'autres Ďakujem. Pán Danano. Pán predseda, ja som tieňový za moju skupinu a chcem sa poďakovať spravodajcovi za túto prácu. Je to návrh stanoviska, ktoré môžem podporiť do veľkej miery. Dublinský systém, na ktorý je prepojený Eurodac, um, nebol efektívny v posledných rokoch. Od začiatku bol dublinský systém e, nie nefunkčný, ale zle fungoval. Nemal tie účinky, ktoré sme od neho očakávali. Prevencia veľkých prílevov utečencov a azyl, asylum shopping. Procesy a presuny osôb podľa e, Dublinu sú stále platné a 4. mája 2016 komisia zverejnila návrh nariadenia pod tlakom migračnej krízy a tam sa vlastne nachádza e, reforma dublinského systému, nariadenia o Eurodaku a takisto návrh na zriadenie agentúry EÚ pre azyl. Podľa mňa z toho bude vyplývať e, síce možno kontinuita, ale nie je potrebná reforma a spravodajca hovorí niečo, s čím súhlasím my ako e, my ako členovia výboru pre rozpočet sa musíme k tomuto vyjadriť z rozpočtového hľadiska, nie ako členovia výboru e, LIBE. My musíme skúmať, aké dopady bude mať reforma Eurodaku na rozpočet. Ako povedal spravodajca, nie sú tu nejaké veľké ťažkosti zásadné. 30 miliónov na 4 roky to je v poriadku. tieto rozpočtové otázky, ale sa dotýkajú aj tých obsahových otázok. Ja zdôr, zdôrazním stručne dnes ešte, že podporujem tú výmenu informácií medzi členskými štátmi, vyváženú takú, ktorá bude rešpektovať aj kolektívnu bezpečnosť a slobody a takisto um, zakotviť ehm, informáciu, či osoba má povolenie na pobyt predtým, než sa zapíše do Eurodaku. Takisto do databázy Eurodaku by sa mali ehm, zapisovať aj údaje o osobách, ktoré sú presídľované. Eurodak musí rešpektovať platné zákony. Takisto je dôležité aby sme zachovali interoperabilitu služieb a zberu údajov, ktoré neprekračujú súčasne platné ciele. Eurodac nesmie nahradiť vnútroštátne postupy, pokiaľ ide o nútený odber otlačkov prstov. Áno, musíme tu byť opatrní samozrejme, ale nemali by sme to vnímať tak, že všetci migranti a všetci cestujúci sú a priori teroristi. Ďakujem. Pani Monika Holmajer. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať autorovi návrhu stanoviska za veľmi presnú, precíznu prácu, Myslím si, že aj v téme Eurodac musíme e, sa konečne trošku pohnúť aj z rozpočtových dôverov, dôvodov. Doteraz tu bola nedostatočná interoperabilita, robila sa zbytočná duplicitná práca a tým pádom sa nevyužíva celý potenciál, ktorý v tejto oblasti existuje. Takisto je nutné Samozrejme, musí platiť téza, že nie každý je terorista, ale teraz a nemeckí aj francúzski občania majú biometrické pasy, ktoré obsahujú otlačky prstov, takže prečo by e, utečenci a migranti mali podliehať iným pravidlám. Myslím si, že my potrebujeme biometrické dáta aj e, pre účely trestného stíhania, pretože teraz v Nemecku je situácia taká, že každý, kto teraz plánuje atentát, alebo sa ho pokusí spáchať, alebo je utečencom alebo migrantom a bol do toho zapojený, tak je v, v určitých informačných systémoch. My nechceme nikoho paušálne odsudzovať, ale napríklad keď sa jedná o dane, tam sa stále robia kontroly a kontroluje sa hoci kto, keď ide o peniaze, ale keď ide o ľudské životy, tak zrazu protestujeme z dôvodov ochrany údajov. Takže ja ďakujem Žerardovi Depre, pretože pre mňa, podľa mňa, je jeho prístup naozaj vhodný a primeraný, dobre e, vyvažuje to, čo je potrebné z rozpočtového hľadiska E, je primeraný, proporcionálny a takisto zohľadňuje to, čo je potrebné v dnešnom kontexte. A takisto umožňuje efektívnu prácu. Takže ja naozaj takmer všetko môžem podporiť. Tá otázka, koľko otlačkov prstov odoberať, či stačí odoberať z bezpečnostných dôvodov 4 otlačky prstov, o tom sa medzi sebou musíme ešte porozprávať či naozaj je to správny prístup. Nemôžem povedať teraz hneď áno alebo nie. Ja by som sa chcela poinformovať napríklad vo Frontexe alebo porozprávať sa so skúsenými členmi pohraničných stráží a e, dozvedieť sa, čo si o to myslia. Myslím si, že Eurodac musí byť lepšie zosúladený aj so SIS databázou, Keď kontrolujeme napríklad daňovníkov, či e, zaplatili správnym spôsobom dane, tak to neznamená ešte, že e, toho človeka podrobujeme e, všeobecnému podozreniu, že nezaplatil dane. Je predsa normálne, že aj bežní, aj poctiví placovia daní robia chyby, niektorí podvádzajú zámerne ale napriek tomu ich kontrolujeme, ale vieme, že väčšina obyvateľstva platí e, dane. A takisto by sme mali postupovať aj pri utečencoch. Väčšina z nich hľadá iba lepšiu budúcnosť, ale medzi nimi môže byť niekoľko osôb, ktoré majú úplne iné ciele, presne tak ako pri tých daňových poplatníkoch. Toto samozrejme ale nie je cieľom Eurodaku. Úlohou Eurodaku je registrácia a e, interoperabilita s inými databázami. A tá konkurencia so šengenským hraničným kodexom, každý, kto prekročí hranicu, aby sa podrobil kontrole, či e, je kriminálnikom bez ohľadu na to, či je európsky občan, držiteľ víza alebo e, imigrant. E, každý sa musí nechať skontrolovať, či nie je náhodou hľadanou osobou. To sa dnes dá naozaj zistiť najmodernejšími osobami. A preto si myslím, že Eurodac nám má poskytnúť kompletný prehľad Mm, bez nejakých škodlivých um, motivácií. Takže e, ešte by som chcela poukázať na to, že sa bude diskutovať o tých e, štyroch otlačkoch prstov a potom e, tá lehota 15 dní musíme preskúmať. Čo s tým, či niekto dobrovoľne odíde alebo sa zapíše do Eurodaku, lebo sa potenciálne môže uchádzať o azyl, alebo je tu ešte nejaké iné pozadie. Ja lehotu 15 dní e, vnímam ako rozumnú. Samozrejme, v deň e, vypršania víza ešte nemôže niekedy tá osoba z praktických dôvodov splniť všetky náležitosti, ale tá 15-dňová lehota po prekročení víza je, myslím si, naozaj rozumná. Ďakujem. Ďakujem pán Kölmel. Ďakujem pán predseda. Ďakujem pánovi Depre za návrh správy. Ide určite správnym smerom. Je to takisto dôležitá, dôležitý kúsok skladačky. V tom kontexte, ktorý som spomínal ráno, musíme mať na celú migračnú krízu všeobecnú stratégiu pripravenú. Musíme byť dôveryhodní a občanom nebudeme vedieť e, vysvetliť, prečo konáme tak odlišnými spôsobmi všetci. Všetci vieme o informáciách, nie, iba v oblasti terorizmu, ale keď ide napríklad aj o štátnu pomoc, respektíve e, keď ide o, sociálne dávky, tam takisto dochádza k podvodom. Niektorí berú e, viackrát neoprávnenie, neoprávnene viacnásobne tú istú sociálnu e, dávku. Samozrejme, poctivých migrantov nebudeme podrobovať nejakému všeobecnému podozreniu. My musíme mať ale možnosť e, zistiť, ktoré sú tie čierne ovce a na to budeme tie osoby registrovať. E, každý z nás, keď cestuje napríklad do USA, tak e, poskytuje najrôznejšie údaje. Mm a všetci to akceptujeme a myslím si, že to môžeme očakávať aj od ľudí, ktorí prichádzajú do Európy. Ďakujem veľmi pekne. Všetci, ktorí sa chceli vyjadriť, už mohli. No a slovo teraz dostane opäť spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať kolegom, ktorí sa zaujímajú o túto tému a povedal pár veci. No, s ohľadom na vyjadrenia by som chcel niečo upresniť, hlavne ohľadom na vyjadrenie pani Donána. Eurodac nie je nástroj bezpečnostný. Nesúvisí s bezpečnostnou politikou a nesúvisí e, s politikou boja proti terorizmu. Je to nástroj riadenia migrácie. No, pôvod rodaka je nasledovný Dublinský systém hovoril, že to je že prvá krajina, do ktorej vstúpi utečenec musí, musí ho prijať. No a každá krajina, ktorá príjme nejakého nelegálneho migranta alebo utečenca, musí odobrať digitálne otlačky, aby bolo jasné, že to je tá krajina, do ktorej vstúpil. To je začiatok systému Eurodaka. No a Takže môžeme mať názory, týka sa to hraníc, ale tiež nelegálnych migrantov v rôznych krajín, ktorých zadrží policia. No a ak orgány v, tomto krajine, v tejto krajine považujú za nevyhnutné identifikovať ho, mohli byť kontrolovať ich sekundárne pohyby do iných krajín, alebo mohli mať možnosť presídliť ho, alebo ho, ak to potrebné. No a hlavným dôkazom toho, že Eurodac nie je bezpečnostný nástroj, je to, že Eurodac je propojený s SIS, čo je bezpečnostný nástroj pre osoby, ktoré prekračujú hranice. To je systém SIS, v ktorom členské krajiny komunikujú alebo dávajú tam informácie o ľuďoch, ktorí prekračujú hranice alebo vstupujú na ich územie. Takže na tomto trvám, pretože to umožňuje eh, diferencovať medzi týmito nástrojmi. Môžeme tiež hovoriť o podmienkách a garancie, pretože orgány činné v trestnom konaní majú prístup k týmto údajom. No a som rád, že je tu zhoda o tej lehote 15 dní a to rozumný návrh, som rád, že to oceňujete a ja to vysvetlím prečo. No keď nikoho zadržia, pretože je v systéme Eurodac a do systému Eurodac teda treba dať tú lehotu, dokedy má povolenie na pobyt. No a keď prídu nejaký e, skupina študentov alebo turistí, ktorí zmeškajú lietadlo a nemôžu hneď opustiť územie, tak ich dáme do systému Eurodac. Takže tých 15 dní na to tých, ktorí neprekročia, tých, ten povolený pobyt, tak musia figurovať v systéme Eurodac. No a k tomu, čo povedala pani Holmajer, tie, ten počet otlačkov, trvané na tých štyroch. Prečo? Pretože posledné návrhy komisie služieb komisie, ktoré sú založené tiež na technických, eh, technickej expertíze, hovoria, že stačí nám, stačí nám 4 otlačky plus eh, snímka tváre. Tých 10 otlačkov bolo na úvod. Z tomu tak môj problém je, že to musíme obmedziť na 4, ale musíme mať rovnaké pravidlá. Treba zaistiť interkonektivitu a interoperabilitu k systému Eurodac a EES. Takže potrebujeme rovnaké pravidlá. Nezmyselné hovoriť, že Eurodacu potrebujeme 10 otlačkov, ak ich 10 nepotrebujeme. A už sa na tom nesodneme, tak môžeme požiadať komisiu, aké riešenie oni uprednostňujú. Ja myslím, že 4 otlačky sú dostatočné. No a ešte posledná otázka pána Donana o jenom odoberaní otlačkov. Možno to bude trochu provokačné, ale ak necháme to na národných orgánoch, tak tí, ktorí odoberú otlačky, budú lepšie chránené nástrojom, ktorý je definovaný na európskej úrovni, alebo môžeme nechať na pánov Orbánovi, aby rozhodol. keď sa zamyslíme nad situáciou v Európskej únie, tak eh, situácia nie je rovnaká v každých eh, štátoch a chcem predstaviť, že v skutočne demokratických eh, krajinách ochrana je systematická, ale v niektorých krajinách, kde tá demokracia trochu pokrivkáva, by sme mohli, by sme mali ostať opatrní. Zabudol som ešte na jednu otázku pána Donána, hovorí, že Eh, do Eurodaku nedá, nemáme dávať údaje o žiadosti o medzinárodnú ochranu momenta eh, komisie o prerozdelení, kde stežujú na, to, na skutočnosť, že sa do systému Eurodaka Eurodac eh, údajov jednotlivcov na kontrolu sekundárnych údajov. Ďakujem pekne. Dúfam, že pán Doná nosí vypočul vašu odpoveď. Chcela by sa komisia ešte vyjadriť eh, v tejto fáze, predtým než prejdeme k nasledujúcemu bodu. Zdá sa... No. Dobrý deň, som Anna Štriler. Ja pracujem na DJ Home v oddelení pre azyl. My by sme chceli privítať eh, návrh stanoviska výboru pre rozpočet. Myslíme, že pozmeňujúce návrhy sú dobre premyslené a komisia v každom prípade aj rada im budú venovať osobitnú pozornosť, keď začne trialóg. A ja by som ešte rada stručne sa vyjadrila k otázke otlačkov prstov a počtu otlačkov, čo je pomerne technická záležitosť. A skutočnosť, že Eurodac vyžaduje odobratie všetkých alebo otlačkov všetkých prstov je odôvodnený v cieľoch udržania maximálnej presnosti. Riziko zlej identifikácie osôb, ktoré by mohli byť prosím do iného členského štátu, nemohlo byť prijatý. A to by nás vystavilo právnym problémom. Je to otázka presnosti a otázka hodnotenia rizik a v prípade Eurodaku aj moment, keď, keby sme mali alfanumerické dáta a otlačok alebo snímku tváre, vzhľadom na to, že alfanumerické údaje vo väčšine prípadov nie sú spolahlivé, tak riziko je veľmi vysoké a preto my sa snažíme o maximálnu mieru presnosti a to zaručuje 10 otlačkov. A len poznámka k tomu, prečo Eurodac historicky máte skrtačkou, pretože v momente, keď bol vytvorený, tak bolo bežným postupom v členských štátoch orgány trestné čino, činné v trestnom konaní odobrali 10 otlačkov. Momentálne národné systémy databázy pre otlačkov prstov tiež fungujú na báze 10 otlačkov prstov. No a záver ešte môžem dodať, že tu tiež potreba, aby Eurodac no, interoperabilný sám so sebou, tým, že zníži, alebo tým, že by sa znížil počet otlačkov, tak by sme pomohli interoperabilite, ale možno by sme narušili presnú porovnateľnosť v rámci centrálneho systému Eurodaku. To sú moje pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Spravodajca, myslím, že to stačilo, áno. pozmeňujúce návrhy k tejto správe môžu byť predkladané do 15. februára 17.00. 6. marca bude hlasovať výbor pre rozpočet a hlasovanie vo výbore LIBE sa uskutoční 30. marca. No a teraz prejdeme k ďalšej správe pána Depreho a to je bod číslo 16, stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov. Pán, predseda, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto téma je veľmi citlivá a delikátna, a citlivejšia ako tá predchádzajúca téma. Poznáte súčasnú situáciu. A my sa riadíme systémom, dublinským systémom, ktorý hovorí, že prvý štát, ktorý príjme utečencov, je zodpovedný za vyjavenie ich žiadosti. Dublin ostane platiť ale keďže mm, situácia v Grécku je komplikovaná, e, v Staliansku tiež, kde je veľký počet žiadateľov o azyl, no a kvôli tomu komisia predložila návrh, ktorý chce zriadiť korekčný mechanizmus, to znamená mechanizmus, ktorý prerozdelí žiadateľov o azyl e, pomocou mechanizmu solidaritu e, medzi rôznymi krajinami Európskej únie. No, v princípe tento mechanizmus eh, od momentu, keď jeden členský štát, eh, napríklad Grécko, príjme 150 kapacity, ktoré, ktorú, ktorú, ktorú má. To znamená, že ak tam je 100 tisíc 100 tisíc utečencov, tak eh, musí tam prísť, alebo ak má kapacitu 100 tisíc, tak musí tam prísť 150 tisíc utečencov, aby ten mechanizmus bol eh, spustený. To znamená, v tých najpostihnutejších krajinách musí byť prekročená kapacita o 50%, aby bol spustený mechanizmus. No a ja myslím, že eh, toto pravidlo nie je dostatočné, pretože tie najpostihnutejšie krajiny budú mať stále najväčšiu záťaž. No a ja preto navrhujem, aby ten korečný mechanizmus pre prerozdelenia medzi rôznymi krajinami a to stačila hodnota 100% kapacitno. a ja myslím, že v momente by mali utečencov, ktorí nie sú prerozdelení do krajín až do momentu, kedy nedosiahnu 100%. No a keď sa, keď sa pozrieme na pravidlo 100% eh, a 150 eh, na spustenie mechanizmu solidarity, solidarity tak eh, mechanizmus by začal fungovať oveľa skôr a malo by to rozpočtové dopady merne výrazné. Druhú zmenu, ktorú navrhujem, komisia predpokladá, že vždy, keď žiadateľ o azyl alebo utečenec, ktorý žiada o medzinárodnú ochranu, bude prerozdelený alebo presídlený, tak eh, krajina, eh, ktorá ho príjme, ho presťahuje do inej krajiny, tak rozpočet únie na jednu osobu prideli 500 eur štátu, ktorý, ktorý príjme eh, toho utečenca. Takže ak Grécko presiedli utečenca do inej krajiny, tak Grécko dostane 500 eur. Môžeme dať čas peniazy štátu, ktorá presídli toho utečenca, pretože znášajú náklady na to presťahovanie. Ale prečo tých 500 eur? No nie sú na to skutočné kritérie, je to paušálna suma, nemusí to byť spojené s veľkou byrokratickou záťažou, byrokratickou záťažou a je to tiež na pomoc tým krajinám, ktoré stoja v prvej línii. No a o paušálnej sume, nemusí to byť 500 eur, môže to byť 300 eur alebo 200 eur, aby sme pomohli krajinám prvej línii a môžeme im pomôcť aj inými mechanizmy, napríklad núdzovou pomocou, ktorú sme vytvorili. Takže malo by to byť ja paušálne, to, tá čiastka by nemala byť príliš vysoká, s ohľadom na to, že existuje ešte aj pomoc, ktorá bola nedávno prijatá v prospech Grécka napríklad. A malo by to byť paušálne. A tretia, tretia vec, alebo tretí bod, komisia povedala, že keď je členský štát, nebudem hovoriť presne, ktoré sú to odmietne podielať sa na mechanizme solidarity, ktorý má kvótu napríklad 2000 utečencov a príjme ich taká komisia hovorí, že nebude to spojené je to spojené s pokutou 250 tisíc eur každého utečenca. No a systém pokut znamená, že štáty musia platiť No, že povedať, že nebudú platiť, pretože máme takú situáciu, alebo je tu komplikovaná situácia, takže treba eh, užívať rôzne eh, postupy, ktoré existujú pri na uradenie pokuty, ale štáty môžu povedať, že nie je to odvodnené, tak to nezaplatím. No a ja preto som za systém nejakej zálohy. To znamená, že štáty, ktoré príjmajú prostriedky e, z kohezných fondov, tak e, vyberieme vopred nejakú, alebo e, zadržíme nejakú sumu, ktorú má nárok. Prečo? Pretože v rámci mechanizmu solidarity dieť platí pokutu, tie sankcie musia byť okamžité a nemôžu sa štáty vyhýbať a platu plateniu pokuty. A to, teda ja, ja hovorím, že by malo byť zadržený 10% z prostriedkov z kohezných fondov. Môžeme hovoriť o tej sume ešte, alebo tej hodnoty. A toto je štrukturovanejší mechanizmus a toto je podľa mňa účinnejší spôsob, praktickejší spôsob ako pokuty, pretože treba štáty prinútiť, aby platili pokuty a týmto spôsobom zadržíme peniaze rovno pri zdroji. No a tie sumy by samozrejme eh, mali ísť na pomoc štátom, ktoré súhlasili a participujú na mechanizme solidarity. No to je skutočná solidarita. No, musím odísť a pripraviť s tým o skutočnú diskusiu. No a požiadal by som pána Ešvorta, aby sa ujal predsedníctva. Ospravedlňujem sa. Kolegovia, bohužiaľ musím odísť. V každom prípade Ďakujem za vašu správu, pán spravodajca, a za to, že ste hrali skutočné nástroje na skutočnú politiku a hľadanie účinnosti a efektivity. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teda rečníci sa prihlásili o slovo a ako prvá dostane slovo Patricia Šulin. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, za slovo. E, kolega Tomáš Zdechovský e, bohužiaľ nie je prítomný kvôli iným povinnostiam a požiadal ma, aby som jeho názor predložila pán Tomáš Dechovský by sa chcel poďakovať spravodajcovi za jeho prácu, aj keď e, nesúhlasí so žiadnou z zmien, ktoré prikladá spravodajca, krem interoperability. E, pán Zdechovský odmieta myšlienku o financovaniu prostriedkov z rezervy Dublin e, vo výške 10 z kohezných fondov, ak členský štát nesplňa svoje povinnosti. Tento mechanizmus nesmie vplývať na koheznú politiku ani na žiadnu inú politiku. Zdechovský si tiež myslí, že nie je dobré aktivovať mechanizmus, keď je dosiahnutá 100% kapacita, ale je ochotný hovoriť o kompromise. Druhá otázka znie, prečo sa hovorí o hranici 90% a fungovaní mechanizmu. Podľa jeho by hranica mala ostať 100%. No a po tretie, pán Zdechovský nesúhlasí znižovaním so znižovaním e, toho poplatku na osobu z 500 eur na 300 eur. Thank you very much. Eh, Monika Ďakujem pekne, pani Holmajer. Už Dublinom sa ešte budeme dosť dlho zaoberať. A Určite bude zaujímavé aj eh, hľadať zhodu s členskými štátmi, lebo tie si ešte nikdy nerozumeli tak dobre ako predtým. V tejto oblasti som trošku sarkastická, lebo 15 rokov sa o tom diskutuje, ja na tom pracujem 7 rokov a členské štáty zatiaľ stále všetko blokujú, aj keď vidia, že to naozaj vedie e, k skáze e, a ohrozuje celú Európsku úniu. Jednoducho, ak nebudeme riešiť migráciu a otázku Dublinu, tak to povedie k tomu, že sa členské štáty budú e, čoraz viac medzi sebou sporiť. K tej inej téme mám trošku diferencovanejší e, návrh. Chcela by som položiť otázku, ako ste prišli k tým 300 e, eur. E, ja si myslím, že presuny v rámci Európy nie sú až také drahé. Úprimne povedané, nepotrebujeme také vysoké sumy, pretože nie sú presúvaní z krajiny do krajiny e, v, v e, nejakého individuálneho postupu. Takže bolo by dobre, keby sme si sebou diskutovali, ako sa odôvodní tých 300 alebo 500. Tam som dosť otvorená. Otázka Dublinskej rezervy e, tu pri mňa vyvstáva otázka. V výbore pre kontrolu rozpočtu sme sa tam zaobrali prístupom, ktorý sa nevzťahuje špecificky na fond e, súdržnosti, ale e, hovorilo sa tam, že ak daný štát nezaplatí nejakú tú e, pokutu, jednoducho sa automaticky odčíta prostriedkov, z prostriedkov, ktoré by mali príjmať. Ale sú krajiny, ktoré takmer nič nedostávajú z prostriedkov pre súdržnosť No tam musím povedať, že no, normálny mechanizmus, ktorý máme v rámci kontroly e, rozpočtu, e, tam by sme to mali rozšíriť aj na e, Dublin. Jednoducho bolo by to, to, to dobre trošku zmeniť, aby tu nevznikol dojem, že sa tým obracame iba na krajiny, ktoré pobehajú, poberajú zdroje z Fondu pre súdržnosť. treba tu teda urobiť analógiu k e, postupu pre kontrolu rozpočtu, ktorý tu máme už už Jednoducho, ak niekto neplatí svoje poplatky, tak sa to môže odpočítať z čohokoľvek, napríklad z prostriedkov určených pre jeho poľnohospodárstvo alebo e, z čohokoľvek. A e, vlastne sa to pretaví na sankciu pre Európsku úniu. Zatiaľ to funguje celkom dobre. Eh, a teraz treba diskutovať aj o tej výške 250 tisíc. Túto sumu by mi mala vysvetliť eh, komisia, ako sa dopracovali k tomuto číslu. Keď viete, čo v Bavorsku platíme za utečencov, 250 tisíc tam nestačí. Keď sa eh, pozriem na to, čo sú schopné zaplatiť niektoré členské štáty, tak mi táto suma prípada ako veľmi vysoká. Takže mám otázku pre komisiu, ako ste sa dopočítali k tomuto číslu. Z rozpočtového pohľadu jednoducho by ma to zaujímalo. A mali by sme sa snažiť e, vyhnúť sa v našich e, textoch e, takému hadlivému označovaniu E, že by sa to vôbec nemalo čítať, e, pani kolegyňa, to nemôžeme robiť, lebo to by sme potom mohli aj v iných oblastiach takto robiť. Keď sú tu nejaké záväzky, treba ich naplňať. Ak nie, e, musí to byť spojené so sankciami. Bodka. Akurát sa musíme dohodnúť na type sankcie. Buď sa to niekom, niekam vyplatí, alebo sa to od niekiaľ odčíta. To je normálny mechanizmus Akurát by som to nechcela e, obrácať čisto iba na e, štáty e, Vyšegrádskej štvorky alebo krajiny kohézie. A ešte chcem povedať, nie sú to len krajiny, ktoré sú v prvej línii. Zatiaľ Nemecko má najväčší počet utečencov. My nie sme v prvej línii. Nemáme našu hranicu pri Stredozemnom mori, ale jednoducho sme prevzali väčšinu migrantov a utečencov. Takže e, celý systém nemusíme e, vnímať e, z tohto pohľadu, kto je v prvej línii. Napríklad aj Belgicko má veľmi veľa utečencov a migrantov, akurát nie sú všetci registrovaní, takže treba vidieť ten systém v jeho celku a ten celok musí fungovať. Z tohto pohľadu si myslím, že je dobré, že Gérald Depré um, ehm, nadnáša túto tému, aby sme sa ňou zaoberali nie je možné, aby iba časť členských štátov túto úlohu preberala, druhá by e, si, si, si myslela, že to je e, dobré. A tretie, tretí čas by sa snažilo vlastné riešenia. My potrebujeme celoeurópske riešenie, ktoré by bolo záväzné pre všetkých keď e, nejaký členský štát si splní svoju povinnosť e, od tohto bodu, od tých 100%, potom e, začína diskusia o prerozdeľovaní. To je niečo, čo chápem, pretože prečo by, niek- prečo by niekto mal prevziať 150, keď e, má záväzok e, na úrovni 100%. Tomu rozumiem celkom dobre. A Ehm, potom ehm, možnosť prerušenia toho korekčného mechanizmu, ak nejaký členský štát nenaplňa svoje povinnosti, ktoré by mal, ehm, keby prerozdeľovanie fungovalo tak, že sa snažíme prerozdeliť čo najviac na ostatných bez toho, aby sme využívali našu povinnosť kontroly hraníc. Také to je tiež zneužívanie preto by sme mali e, spolu diskutovať o tom. E, je tu viacero bodov, nad ktorými musíme pouvažovať. Ďakujem, Monika. Jan Olbricht. To je veľmi e, zaujímavý, provokatívny moment. Eh, sme v momente, kedy je eh, najľahšie mať najväčší podiel eh, proti európsky naladených občanov než kedykoľvek v minulosti. Je tomu tak aj v mojej krajine, obzvlášť v spojení s mechanizmom Solidarity. Ale mali by sme byť veľmi opatrní v tejto súvislosti, pretože už to explodovalo v súvislosti s tými 250 tisíc eurami. Ľudia už o tom vedia a sú naozaj nahnevaní a potom to e, jasné prepojenie k politike súdržnosti, to je tá druhá časť jednotného trhu a to e, je makroekonomický transfer. Toto teda nie sú e, prostriedky, ktoré by nám niekto dával. Toto je transfer, ktorý je jednoducho úzko prepojený spätý s jednotným trhom, takže úprimne povedané, podľa aktuálnych úprav to nie je legálne. Jednoducho to nie je legálne. Ak e, tu máme národné obálky, máme tu záväzky, podľa záväzkov, e, tu máme zmluvy, ktoré už boli podpísané, sú to prebiehajúce investície. Takýto je záväzok Európskej únie. E, takže vy tu spochybňujete celý tento mechanizmus. Od akého momentu tu vyplýva povinnosť členských štátov alebo dohoda členských štátov Ehm, má to nejaké dohody, to, e, dopady, to je jasné. Ale v tomto momente, keď e, povieme, a neviem, či sa tam e, spomína fond súdržnosti alebo fondy súdržnosti, či sa to teda vzťahuje na všetky krajiny, alebo iba krajiny fondu súdržnosti. Takže myslím, že to je veľmi, veľmi zložité, pretože situácia sa mení. Napríklad v mojej krajine máme e, tu prvých nelegálnych utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny. Samozrejme, snažia sa ísť do, e, e, na, na Ukrajinu. Vystáva to teda úplne nová situácia, ktorá sa črtá. Takže toto sú veľmi dôležité témy. Problém solidarity je naozaj urgentný, to tam súhlasím. Ale dať povinnosť členským štátom buď zaplatiť, alebo aby im boli odňaté financie. Toto bude O tomto sa bude horúco diskutovať. Ja si myslím, že nie sme vo finálnom štádiu tejto diskusie. Diskusia len začína. Ale už len diskusia okolo tých 250 tisíc môže verejnú mienku veľmi frustrovať. Ale otázka E, táto otázka určite vyvstane v súvislosti s diskusiou o viatočnom finančnom rámci, bez pochyby. Um, v súvislosti s rekonštrukciou rozpočtu, s, s jeho spružňovaním, ale uh, keď sa pozrieme na rozpočet, ako je nastavený momentálne, bolo by veľmi, veľmi uh, ťažké toto nie len uh, presadiť v parlamente, ale hlavne na rade. Ďakujem. Eda. Ďakujem, Muchas gracias, presidente. Muy breve, porque además... Ďakujem pekne za slovo. Budem stručná. Je nás e, totiž čoraz menej. Táto diskusia, e, ktorá skôr e, spadá do oblasti výboru LIBE, e, je na programe už naozaj veľmi neskoro. Všetko súvisí teraz s tým, ako tento program bude nastavené a diskutovať o tom na rozpočte je to také hraničné. Mali by sme e, diskutovať vo e, vše, všeobecnej sfére o tom, a teda táto diskusia skôr patrí e, na Libe, aj keď má teda rozpočtové dopady. Chcem len povedať, že súhlasíme s tým, že sa to znižuje zo 150 na 100 Ak sa zavedie tento korekčný postup, už sa k tomu e, veľa toho spomenulo. Bolo by dobre možno e, zísť dolu na 90 alebo 80 aby sme získali trošku väčší manevrovací priestor pre krajiny, ktoré tento systém e, uplatňujú vstupovania, vystupovania. Je to naozaj zaujímavá diskusia, diskutovať o tom, čo robiť, ak nejaká krajina e, jednoducho nebude dodržiavať to, k čomu sa zaviazala. Ja si myslím, že v tomto prípade je správne stanoviť sankcie. Zdá sa mi byť prekvapivé, či diskutujeme o tom, či nejaká krajina si môže dovoliť nejaký zákon nedodržiavať. Celkom určite nie. Ak e, to nedodrží, tak jednoducho to musí byť spojené s určitými sankciami. To je pre mňa jasné. Pán Depré, vy ste povedali, že E, je jednoduché tieto peniaze odčítať. Je to jednoduchšie, než e, e, zaplatiť nejaký poplatok. Hovorili ste o fonde súdržnosti, ale to je veľmi citlivé prepojenie vo výbore LIBE. To bude pravdepodobne ešte citlivejšia otázka než tu táto otázka, e, kam situovať túto sankciu, ako zabezpečiť, aby e, krajina bola sankcionovaná. Je dobré však o tom diskutovať a e, čo je jasné, je, že zákony treba dodržiavať. Ďakujem, Ajder. Chcel by sa niekto ďalší prihlásiť do diskusie? Um, so, yes, I'll come, uh, yes, I'll come to the Commission in just yeah. a moment, if I may. Áno, komisia eh, by sa dostala k slovu za chvíľočku, ak smiem. Zatiaľ by som len chcel poďakovať eh, našemu spravodajcovi za túto veľmi dôležitú konverzáciu medzi kolegami. Ako spravodajca poukázal, je to spoločný problém, ktorý zdieľajú všetky členské štáty Napriek tomu však jednotlivé členské štáty sú veľmi rozdielne exponované tomuto problému. Ale ešte väčšou témou je téma zdrojov, ktoré majú k dispozícii členské štáty, obzvlášť na frontovej línii, ktoré uh, e, definície majú jednoducho menej zdrojov než iné. Takže toto naozaj je otázka solidarity. Ale potom otázka, ktorú nadniesli mnohí kolegovia, uh, Um, je uh, spravodlivý prístup uh, ku všetkým a uh, solidarita. To je všetko z mojej strany a teraz už by som sa obrátil na komisiu a udelil jej slovo. Ďakujem pekne, pán, komi- pán predseda. Ja som náhradníkom, nie som za komisiu. Ospravedlňujem sa, že som vás sklamal pre mňa veľmi ťažké vyjadrovať sa tu k nejakým trestom alebo podobne, ale je to ťažké, keď jednoducho nevieme, kto urobí e, ten prvý krok. Staviame dom a e, začíname e, stavať vrchnú časť komína, pritom ešte nevieme, aké budú jeho základy. Pretože jednoducho ešte nevieme, kto sa ako rozhodne moja krajina akceptuje veľa ľudí z Ukrajiny, ale nikoho to až tak veľmi nezaujíma. Ukrajinskí imigranti nikoho nezaujímajú, všetci diskutujú o sírčanoch a tak ďalej. Takže je to veľmi ťažké diskutovať eh, teraz o eh, nejakom trestaní členských štátov, ktorí, eh, ktorí nechcú príjmať utečencov. Ešte nevieme, kto z nich bude kam chcieť ísť. Ďakujem za váš komentár a ospravedlňujem sa. Pozeral som sa smerom komisie a, a nevšimol uh, som si to, kde sedíte, ale ďakujem za váš komentár, pán predseda komisia. A e, mohli by ste sa teda vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Som Olivio e, Sárez z generálneho riaditeľstva BAČ. A teraz k tej e, otázke poplatku e, solidarity. A potom odovzdám slovo e, kolegyni. My máme tiež pár otáznikov, ktoré spomenuli niektorí poslanci napríklad aj typ zdrojov, o ktorých budeme diskutovať, pretože Fond súdržnosti nepokrie všetky členské štáty. Takže treba diskutovať aj o ostatných štrukturálnych fondov, alebo ako to objasníme. Po druhé, vytvorí to prepojenie medzi dvoma odlišnými politikami, eh, čo nebolo pôvodným eh, zámerom komisie. Takže budeme musieť trošku preskúmať právnu realizovateľnosť takéhoto mechanizmu. A napokon e, to nadnesie e, viaceré otázniky týkajúce sa rozpočtového postupu. Mohlo by to vyžadovať presun z rôznych oddielov. Vytvárame právne e, nástroje, ktoré by mohli vyzerať trošku zvláštne. Takže treba, máme trošku opatrný náhľad na tento návrh a Eh, kolegyňa sa ešte vyjadrí k eh, pár ďalším bodom. Ďakujem pekne. Ja, eh, so, mm, ja sa zaoberám dublinským návrhom na DG Home. Takže zaznela to otázka k tomu výpočtu sumy 250 tisíc. Povedala by som, že za týmto nestojí nejaké, nejaký žestovedecký výpočet, ale vychádzame z dvoch prvkov. Ide o pokrytie nákladov, ktorý by mal členský štát za to, eh, že u ňo niekoľko rokov žije žiadateľ o azyl alebo utečenec. A po druhé, komisia by eh, takisto mala záujem eh, na plnej participácii všetkých členských štátov. A vlastne výstupom z týchto dvoch prvkov je tá suma 250 tisíc. A potom tie transferové náklady, či 300 alebo 500 eur. My sme si zvolili 500, pretože to sme prevzali z rozhodnutia o e, relokáciách z Grécku, ale ani e, za tým nebola nejaká pr- e, presne nebol nejaký presný výpočet, takže tu by sme vedeli byť flexibilní. A potom k tomu korektívnemu mechanizmu, otázka 150 či 100 Takže na objasnenie týchto 100% eh, eh, sa netýka recepčnej kapacity členského štátu, ale eh, spravodlivého podielu. Uvediem príklad, lebo toto je v celom systéme dosť dôležité. Je to jasné? Takže nie je to tak, že by nejaký členský e, e, štát e, bol úplne závale, závalený. Môžu ísť naozaj o nízke čísla celkovo, to treba mať teda na pamäti, keď sa toto navrhuje. Takže ak by ste to znížili na 90 alebo 80 tak by to znamenalo, že daný členský štát by urobil menej než jeho spravodlivý podiel. Toto by malo byť jasné a preto komisia navrhovala 150 na spustenie aj zastavenie tohto mechanizmu. A posledný bod e, právnej povahy, pokiaľ je možnosť prerušenia v prípade nedostatočných e, pohraničných kontrol. E, dvojtretinová väčšina je potrebná na rade, aj súhlas parlamentu toto si treba skontrolovať z právneho pohľadu. Podľa nás je e, tam numerus e, clausus v zmluvách. Nikde sme nenašli e, postup dvojtretinového súhlasu, takže toto je čisto, čisto a prísne právna otázka. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, máte slovo. Uh, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Ja som povedal na úvod, že je to veľmi citlivá téma, citlivejšia ako tá pre, správa predtým. Jánovi chcem povedať, aj dávam to do pozornosti niektorým kolegom, my sme parlament, ja viem, aké váhavé postoje má rada, ale my nerobíme predsa politiku rady. ja viem definovať pozíciu parlamentu. Ale forma konečného riešenia bude niečo medzi parlamentom a radou. Ja sa snažím nadefinovať pozíciu parlamentu k tomu návrhu, ktorý bol predložený. Všetky témy, o ktorých sme hovorili, samozrejme e, sú e, predmetom ďalšej diskusie. Či to bude 100%, 110, 150, o tom sa dá diskutovať sú výhody a nevýhody v každom z oboch prístupov. Pokiaľ ide o poplatky a náklady za pre, presun, nikto z nás nemá e, objektívne kritéria, ale tie štáty prvej línie potrebujú mechanizmy pomoci. Keď vy ste arbitrom a ja som arbitrom, ale myslím si, že by sme sa mali snažiť tlačiť dole tie náklady. E, pokiaľ ide o mechanizmus e, sankcií, áno, základom by mali byť e, tech, pardon, kohezné fondy. Z môjho pohľadu korekčný mechanizmus a mechanizmus solidarity nesmie byť dobrovoľným mechanizmom Všetky členské štáty môj, aj ostatné prispievajú do kohezných fondov. Mm, čiže kohezné fondy obsahujú element solidarity. pokiaľ ide o financie, tu existuje tento e, mechanizmus solidarity, ktorý je nediskutovateľný. Ehm, nehovorím o fungovaní trhov, to nie je trhový e, prístup. Takže aj ten mechanizmus sankcií by mal sa opierať na tom, o tento me- mechanizmus solidarity. Môžeme robiť aj iný spôsob výpočtu, môžeme stiahnuť platobné rozpočtové prostriedky z kohezných fondov. Je to suma, ktorá môže korešpondovať mm, počtu osôb, ktoré neboli akceptované, ktoré neboli prijaté, krát 150 alebo 250 tisíc eur štát, ktorý sa vyhýba svojim povinnostiam a nevieme, kedy zaplatí, tak musíme mať nejaké procedúry, ktoré vieme uplatniť. Tento mechanizmus by sa mohol vyvinúť v mechanizmus, ktorý bude trvať dlhé roky a to by, sa mi nechcel, to by som nechcel. A Monika, ak máš nejaké lepšie riešenie z pohľadu rozpočtového výboru, dobre, e, daj nám ho. Ja mm, budem počúvať s otvorenými o, e, ušami. O, e, samozrejme som otvorený diskusii. Ja len predkladám návrh za seba. Viem ale zo skúsenosti, že toto nie je téma, ktorá pritiahne veľkú pozornosť výboru LIBE, pretože e, členovia výboru LIBE sa veľmi nezaujímajú o finančnú realitu a o tie rozpočtové aspekty toho, čo navrhujú. Takže to je skôr na nás. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán spravodajca. Chcem ešte dodať k vášmu poslednému bodu. E, to, čo ste hovorili, e, tam, kde je dôraz skôr na tej voľbe, to má, ten systém by mal E, väčšiu e, šancu na úspech, keď sa rozhodnú členské štáty, že sa nebudú e, zúčastňovať, tak proste potom ich rozhodnutie má za následok zaplatenie určitej sumy a to neobsahuje priamo tú sankciu. Takže lehota na pozmeňovací návrh je 15. február o 17.00. Hlasovanie vo výbore pre rozpočet 6. marca. Hlasovanie vo výbore LIBE E, tento dátum ešte bude stanovený a oznámený. Tým uzavrieme tento bod na programe. Ďakujem nášmu spravodajcovi. Bod 20. E, rôzne otázky. Máte niečo do bodu rôzne? Nie. Ďalšie zasadnutie bude v pondelok 6. marca. Ďakujem za účasť a odročujem túto schôdzu. Pán Depre nám zamával na rozlúčku. Dobre, končíme, ďakujem.